máme dočinenia s takou pružnosťou, akú ste preukázali vy. Ďakujem, pán Kozes. Ďakujem. A teraz e, uzavrieme tento bod. A ako vždy vám chcem oznámiť, že máme hlasovanie o 11.30. Budeme hlasovať o správe a o pozmeňovacích návrhov. A teraz niekoľko oznámení, ktoré mi odovzdalo predsedníctvo. My sme dostali od rady dve e, pozície v e, prvej, dve, teda dva dokumenty e, v, prvej, v prvom čítaní a parlament má tri mesiace na to, aby sa vyjadril a počas toto, táto obdobie začína 27. oktobra 2012. Okrem toho sme od skupiny ehm, zelených dostali ehm, požiadavku na menovanie a ak nie je žiadna námietka,